Kolegyne und bitte. Vážení kolegy, ja poprosím vás, aby ste sa usadili. Včera sme nemali čas na diskusiu o správe mm, stanoviska ohľadom rozvoja súkromného e, e, sektora. Navrhujem, aby sme pred e, to urobili pred hlasovaním. Pani Lozingová to nám stručne priblížila, aby mm, sa viedrili tieňoví spravodajcovia, aby sme to mohli ešte mm, zahrnúť pred hlasovaním. Samotná správa mm, bola pripravená vo výbore DEVA a spravodajcom je pán DEVA. Pani Lozingova, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. V prvom rade by som chcela poďakovať sekretariatu za skvelú spoluprácu, najmä eh, tým eh, kolegom, ktorí predložili viaceré konstruktívne e, pozmeňujúce návrhy. E, sme presvedčení, že rozvojová politika e, má za svojim, cieľ, svojim cieľom boj s chudobou a odstranenie chudoby. Sme za jedno, že je veľmi dôležité, aby pomoc prichádzala tam, kde je najviac potrebná. Je prirodzené, že najväčším cieľom eh, podnikov nie podporovať rozvoj jednotlivých štátov, ale predovšetkým zarábať. A máme eh, veľmi veľa hm, zdokumentovaných eh, príkladov, keď podniky E, e, narušajú e, ľudské práva alebo princípy ochrany životného prostredia. Napríklad mám na mysli nezákonné obsadzovanie zemi, najmä v Afrike. Sme za to, aby splatili záväzné medzinárodné normy pre podnikovú sféru, aby sa nevytlačali lokálni poskytovateľe služieb tovarov a mm, súkromný sektor je veľmi dôležitý pre rozvoj e, štátov. Je, e, e, ide o to, ako súkromné podniky mohli zohrávať svoju úlohu pri zabezpečení dlhodobého rozvoja. Ide o viaceré príležitosti diferencovného prístupu Podarilo sa nám nájsť určité kompromisy a dúfam, že dohodnuté kompromisy získajú aj väčšinu počas hlasovania. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážna pani kolegyňa Lozingová. Pán Kučuk, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážne kolegovia, myslím si, že všetci si uvedomujeme význam súkromného sektora z hľadiska rozvoja a je to e, veľmi dôležitá súčasť e, e, rozvoju pomoci pri znižovaní chudoby. Súkromný sektor má ako prispieť dlhodobo držateľnému rozvoju a odstraneniu chudoby. Samozrejme, to treba robiť na základe podpory ľudských práv, posilnenie demokracie, náležitej správy veci verejných. Európska únia by mala posilniť sociálnu zodpovednosť podnikovej sféry a súkromno-štátne e, e, partnerstva. Treba zdôrazňovať aj e, potrebu redukcie chudoby a v tejto súvislosti, vážne kolegovia, vážne pán predseda, chcel by som vyzvať kolegov, aby podporili svojim hlasovaním toto stanovisko. Ďakujem pekne, pán Kvičuk. A teraz Kristian Preda. Vážne pán predseda, ďakujem pekne na nešťastne pani spravodajkyne. E, teda tieňu spravodajca našej skupiny, e, pán Štetina sa nemohol dostaviť na túto schôdzu. aby vám vysvetlil podrobnosti na činnosti v súvislosti s prípravou od tejto správy navrhujeme hlasovať proti tomuto stanovisku, pretože napriek všetkej snahe ide o ideologickú správu, je to marxisticko-leninský prístup k rozvoju súkromného sektora a takýto ideologický prístup nemôžeme podporiť. Ďakujem pekne. A teraz pán Howitt Richard. Ďakujem veľmi pekne. V mene našej skupiny chcem povedať, že budeme e, e, hlasovať za toto stanovisko. Viem, že niektorí kolegovia z EPP majú výhrady. Počas stretnutia venovaného hľadania kompromisu som bol e, trošku sklamaný. Myslím si, že je tu skôr argument ohľadom parlamentu, nie samotnej témy. Na jednej strane máme politickú skupinu, ktorá tvrdí, že súkromný sektor nemá žiadnu úlohu z hľadiska rozvoja a na strane druhej niekto e, hovorí, že to je najdôležitejší prvok. Naša e, skupina je rozumnejšia, uznávame úlohu e, súkromného sektora, ale chápeme, že sú to aj problémy v súvislosti s dodržovaním ľudských práv. My Myslím si, že nesprávne e, sa štepeme e, pozdĺž ideologických e, línií, ako pravodajcov otázky podnikovej zodpovednosti. Vyzývam súkromný sektor, aby išiel príkladom a mali by sme viac uvažovať o tom, ako to podporiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Tenok. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, čo povedal kolega z EPP Považujem toto stanovisko ako ideologické, je e, podporované predovšetkým ľavicou a preto budeme hlasovať proti. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Oui, e, Ďakujem, pán predsedajúci. K tejto správe sú tam pozitívne prvky, to treba uznať. Ukazuje, ako daňový únik, zadlženosť, ktoré sú jednou z hlavných príčin nerozvoja Afriky. Ale vízia tejto správy je absolútne nesprávna. Ja sám som podporovala, som spokojný, že mám podporu e, malých firiem, súkromného sektora a aj v rozvojovej oblasti. A táto správa má len taký štátny verejný prístup, ale táto vízia bola absolútnym neúspechom v Afrike, keď sa pozrieme na Alžírsko či iné krajiny, ktoré sa snažili aplikovať tieto marxistické tézy a dostali sa do veľmi vážnej situácie nerozvoja, dokonca ešte do horšej situácie než ostatné krajiny. Takže my budeme musieť hlasovať proti tejto správe napriek tomu, že sú tam určité pozitívne prvky. Merci beaucoup, monsieur Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán Schaffhauser. Pani Lezingová. Chcete povedať niekoľko slov pred hlasovaním? Um, nemám ani čo k tomu doplniť môžeme iba vedriť údiv e, e, e, nad tým, že vo viacerých bodoch nediskutujeme o podstate veci, ale počúvame nejaké výčitky. Nemôžem to v žiadnom prípade zapracovať do svojho stanoviska. Ďakujem pekne. Tým sme ukončili rozprávu a môžeme pristúpiť ku hlasovaniu. ces amendements. Vážené dámy a páni, budeme teda hlasovať. Máme kompromisný návrh 1. Je to také trošku komplikované. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Schválená druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá.

tam by malo byť minus z, je, nie, jednička od odpadová. A teraz máme číslo 8. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 13 za, proti, zdržali sa schválení. Ale osmička bola zamietnutá. Teda jedenáctka. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 13 za, proti, zdržali sa schválení. 15. Za, proti, zdržali sa prijatí. 17. Za, proti, zdržali sa schválení. 18. Za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, zdržali sa schválení. ukončím hlasovanie. Takže 33 a 27 prijatý. Teraz pozmením sa na vrch číslo 30. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 31. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 32. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 33. Za proti, zdržali sa schválení. 34 za, proti, zdržali sa schválení. 35 za, proti, zdržali sa. Overíme sa to. 35, prosím. Hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. 35 proti 21 schválený. Kompromisný návrh 3 za, proti zdržali sa schválené. 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromisný návrh 4 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh číslo 5 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 56. Borgézio, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 57 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 59 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 6. Dve časti. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Schválená. To je všetko. 68 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 69 za, proti, zdržali sa, schválený. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, schválený. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválení. 79 za, proti, zdržali sa, schválení. 80 za, proti, zdržali sa, schválení. A teraz Elektronicky hlasujeme záverečné hlasovanie. Končím hlasovanie. 34 za, 30 proti. Je to schválené. Ja. Wer ist der Vorsitzende? Wer hat da gerufen? Frau Lösing. Frau Lösing. Meine Fraktion hat äh, in der Endabstimmung. Moja politická skupina hlasovala za, tejto, za túto správu, pretože so všetkými týmito kompromismi by sme chceli, aby táto správa prešla. Napriek tomu sú tu niektoré body, ktoré sa schválili, ale ja e, preto nemôžem túto správu podpísať mojim menom. Dann wird es ein namenloser Bericht tomto bude správa bez e, autora, pretože pani predsednička nie je rada by tam uviedla svoje meno. Pani spravodajka nie je rada by tam mala svoje meno. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Thema. Ideme na ďalšiu tému. Čo tam máme na programe? Pýta sa pán predseda. Volunteer da? Ja, da, genau. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Tak ideme na bod číslo 10. To je debriefing o medziparlamentnej schôdzi v Bejrúte, ktorá sa konala 16. až 19. júna 2015. Pani Matias, pani Manesku, pán Kocolino a pani Wimberg. Boli ste členmi tejto delegácie. Pani Matias, nech sa páči, máte slovo, informujte nás. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda prerušuje, prosí o poriadok. Poprosím vás, aby ste prestali rokovať eh, medzi sedadlami a v uličkách. Pokračujeme v schôdzi. Obrigada, Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani Matiáš. Ako už bolo povedané, boli sme e, v Libanone v dňoch 16. až 19. júna 2015. Vlastne prednávno sme sa vrátili. Ako ste správne povedali, delegácia bola zložená zo štyroch členov Európskeho parlamentu. Ja ako predsednička delegácie, podpredseda pani Romanesku a členovia delegácie pani Weber a pán Kocolino. Povedala by som v prvom rade, že táto delegácia No, oceňujem, hovorí pani Matias, že pán predseda nás vôbec nepočúva. Táto misia bola veľmi dôležitá Vzhľadom na kontext, v ktorom žijeme, ide o kritickú situáciu. Keď sa pozrieme na situáciu v Sýrii, v Libanone, ak dovolíte, niekoľko záverov z tejto delegácie. Ja viem, že ste dostali tlačové komunike, ktoré sme pripravili na konci tejto delegácie. A myslím, e, že tie zásadné body už máte v komunike a už ste ich asi videli, tak sa budem snažiť byť čo najstručnejšia. Len by som sa vyjadrila k obsahu tejto návštevy a budem vás informovať o niektorých analytických bodoch politického charakteru. Vzhľadom na program tejto delegácie venovali sme dva dni situácii v Libanone a jeden deň situácii v Syrii. V Libanone sme sa stretli s libanonskými predstaviteľmi, a to nie len predstaviteľmi parlamentu, ale aj s predsedom vlády, predsedom libanonského parlamentu. Stretli sme sa s predstaviteľmi e, štyroch najvýznamnejších politických strán, hnutie Avenia, Hezbolách. Stretli sme sa aj s generálom Anaunom a hovorcom Nabim Amirom, ale nemohli sme sa stretnúť s pánom Samižažom, z časových dôvodov e, sme nemohli zorganizovať ešte niektoré ďalšie stretnutia, ale stretli sme sa s dvomi lídrmi politických skupín a navyše sme sa stretli s významnými členmi libanonskej armády. Stretli sme sa aj s NGOčkami a tak ďalej, ktoré pôsobia e, in situ vzhľadom na situáciu utečencov. Tri poznámky. Poprvé, situácia v Libanone ako takom, druhá o kríze utečencov a tretia poznámka, ktorá sa týka situácií v Syrii. Kristýna Wemberg je tu. Neviem, či ostatní kolegovia, ktorí boli na delegácii, E, sú prítomní, ale poprosím aspoň Kristínu, aby dodala ešte e, niečo na záver môjho vystúpenia. Pokiaľ ide o Libanon, mali sme príležitosť hovoriť o súčasnej politickej situácii. Samozrejme, a to je viac než jasné, Našou úlohou bolo podporiť e, tie politické a spoločenské sily v Libanone, aby sa prekonala tá inštitucionálna patová situácia a aby sa zabezpečilo dobré fungovanie národných inštitúcií. Predovšetkým sme sa venovali otázke prezidentských volieb, ale zdieľame myšlienku a názor, že tieto rozhodnutia sa musia prijať jedine libanonskými orgánmi a libanonským e, národom. A teda my by sme takéto rozhodnutia nemali samozrejme príjmať. Potom, ako sme to prebrali, keďže ide o naozaj významnú a nedávnu otázku. A teraz sírsky utečenci. V roku 2013 som bola na čele delegácie EP v Libanone a v roku 2013 počet sírskych utečencov bol 300 tisíc a hovorilo sa už vtedy, že už bol prekročený limit možného. Ide o krajina, krajinu, ktorá má rozlohu 10 tisíc kilometrov štvorcových a je tam veľké množstvo sírských aj palestinských utečencov. A teraz je tam asi, sú tam asi 2 milióny utečencov. Je to naozaj obrovská váha pre takúto malú krajinu jedna tretina obyvateľov žijúcich v Libanone sú vlastne utečenci a to znamená, že samozrejme uznávame obrovské solidárne úsilie libanonského štátu a národa a uznávame tiež rozhodujúcu úlohu agentúr OSN v teréne A rovnako aj naša delegácia sa snažila na pomoc pri riešeniu tejto situácie, ktorá je naozaj naliehavá, ale musíme urobiť oveľa viacej než len toto, to je jasné. Tento parlament by sa mal rozhodne postaviť v otázke európskej odpovede a hlavne toho, ako Európa príjme utečencov. môžeme povedať, že je to nevyrovnané a naozaj hanebné, že niektoré členské štáty odmietajú prijať niekoľko stoviek utečencov zatiaľ, čo sú krajiny ako Libanon, ktorý e, sa musí postarať o 1,5 milióna sírskych utečencov v súčasnosti. Mali sme príležitosť e, navštíviť alebo sledovať taký výchovný projekt. Boli sme aj v jednom utečeneckom tábore, ktorý je dočasný. A videli sme rodiny, ako tam žijú. A táto situácia jednoducho nemôže ďalej pokračovať. Jedna štvrtina detí eh, týchto utečencov môže chodiť do školy, OSN e a UNHCR. mohli prerozdeliť len 19 dolárov na utečenca, tak ako to bolo e, e, evidované, a to je naozaj veľmi nízka suma. Keď si uvedomíme, že každá sírska rodina aby mohla ostať v nejakom dočasnom tábore, musí zaplatiť 50 až 80 dolárov mesačne ako nájomné a potom napríklad dieťa to je 50 dolárov mesačne a ak mohli dostať len 19 dolárov mesačne na človeka, tak ako to bolo distribuované e, cez OSN, tak to znamená obrovskú záťaž nielen pre utečencov, ale aj pre celú libanonskú spoločnosť a pre libanonské rodiny, pretože naozaj pre, preukazujú obrovskú solidaritu, ale existujú predsa obmedzenia a limity ekonomické, sociálne, ale aj fyzické a preto sa libanonské orgány rozhodli už uzavrieť svoje hranice a už nemôžu príjmať väčší počet utečencov. Je to podľa mňa naozaj kritická situácia OSN vyslali expertov, my sme sa s nimi stretli, oni nám povedali, že toto nemôže byť realistické riešenie vzhľadom na to, že Libanon je obklúčený istým spôsobom geograficky Izraelom. Je tam Sýria, potom Stredozemné more a navyše sírska situácia má naozaj veľký dopad na situáciu v Libanone a to, čo konštatujeme aj v našom komunike, napriek veľkému úsiliu a solidarite libanonských rodín, libanonských orgánov a libanonského ľudu a vzhľadom aj na existujúce finančné ťažkosti, ktorým čelia agentúry OSN pracujúce in situ a vzhľadom aj na to, čo som práve teraz povedala, potrebujeme vyvinúť oveľa väčšie úsilie v EÚ. V tejto situácii nemôžeme predsa robiť stále politiku pchania hlavy do piesku. Nebola som prítomná počas rozpravy s pani Mogheriniovej, ale tie rozhodnutia o 12 miliónov eur, ktoré by mali ísť bolo by to veľmi pozitívne, áno, je to politická možnosť opcia alebo riešenie, ale my musíme túto politiku v parlamente robiť a správne rozhodovať, akým spôsobom využívať peniaze daňových poplatníkov, tých 12 miliónov eur pre aktivity dohľadu na mori a pre utečencov. A teraz Sýria, to je moja posledná poznámka. Mohla by som samozrejme toho povedať oveľa viacej, ale chcem sa obmedziť časovo. Pokiaľ ide o situáciu v Syrii, sme sa stretli s viacerými veľvyslancami EU a stretli sme sa aj e, s občanmi, aj s zúčastnenými z rôznych e, strán. Stretli sme sa s pani Walamata, ktorá je šéfkou kabinetu špeciálneho veľvyslanca OSN v Syrii a tiež sme sa dozvedeli priame informácie o tom, čo sa deje v teréne. Bohužiaľ, nemohli sme ísť priamo do Syrie, ale to je bod, ktorý preberieme na záver. Treba pripomenúť, že od roku 2011 priemerný vek v Syrii klesol zo 75 na 55 rokov, teda skutočne 20-ročný rozdiel v priemernom meku za posledné 4 roky. To sú naozaj veľmi výračné a hrozivé čísla. To je to, čo som tu chcela povedať. A ďalší dôležitý bod, o ktorý som sa s vami chcela podeliť a o ktorom sme sa dozvedeli od predstaviteľov OSN, predstaviteľov NGO NGO-čiek, terénu alebo od predstaviteľov delegácií EÚ, ktorí sú prítomní. Čo nám vlastne povedali? A to, čo aj hlavné médiá sa snažili postúpiť ako informáciu, že medzi Alsnu Nusra a Daešom existujú rozdiely. Jedna skupina je radikálnejšia ako druhá, ale to nezodpovedá. V skutočnosti je to skôr protirečenie. Skôr by sme mohli hovoriť o umiernenej teroristickej skupine, ale na každého ponechávam právo, nech si vytvorí vlastný názor. Podľa našich informácií a to, čo sme zistili v teréne, je, že by sme asi nemali pripisovať veľký význam tomu rozlišovaniu rôznych teroristických skupín. Tá teroristická hrozba tam stále je. A či už je to od Daešu alebo od frontu Al-Nosra, a v tom tomto konkrétnom prípade šéfka kabinetu veľmi jasne povedala a vyzvala nás, aby sme nerobili takéto rozlišovanie teroristických skupín. Mali by sme spoločne postupovať tak, aby nás náš boj proti terorizmu bol účinný, aby sme nerobili takéto rozdiely a aby tieto rozdiely potom nepociťovali tí, ktorí pracujú v teréne. A ďalší dôležitý prvok, ktorý súvisí s tým, čo som práve povedala, To je výzva, ktorá prichádza z terénu, z tejto oblasti. Ide o finančné fondy a zbranie, ktoré dostávajú teroristické skupiny. Jednoducho treba zastaviť tieto dodávky a to e, platí aj pre tých bojovníkov, ktorí odchádzajú ako zahraniční bojovníci bojovať do Sýrie, pretože takýmto spôsobom len prilievame olej do ohňa a masakre naďalej pokračujú. A vďaka takémuto financovaniu a vďaka predaju e, zbraní teroristickým skupinám túto situáciu e, nevyriešime a rovnako netreba odlišovať tie teroristické skupiny keď sa predávajú zbranie týmto teroristickým skupinom, tak, e, skupinám, tak my sme vlastne komplicmi týchto masakrov v regióne. Už pred touto delegáciou som bola presvedčená, že je potrebné, aby sme zorganizovali delegáciu v Syrii. A toto presvedčenie sa po tejto návšteve potvrdilo. Nemôžeme sa predsa tváriť, ako keby tam problémy neboli a neexistovali. Potrebujeme nájsť spôsob, ako sa dostať do Sýrie eh, v rámci eh, návštevy, aby sme mali kontakty s režimom, s vládou teda nie s nimi, ale mať kontakty s parlamentom, s NGOčkami, s našimi partnermi. A treba zorganizovať takúto návštevu bez toho, aby boli nejaké závery. E, bude to síce zložité, ale myslíme si, že túto delegáciu jednoducho treba zorganizovať. Eh, tak for urec. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aby som rada poďakovala všetkým, ktorí zorganizovali túto delegáciu a ďakujem všetkým členom delegácie, predovšetkým Marise Matias, ktorá je prítomná a ktorá naozaj počas celej tejto návštevy bola fantastická. Bola to delegácia, ktorá mala veľmi intenzívny program. Začali sme veľmi skoro ráno a končili sme veľmi neskoro večer Všetko to bolo veľmi zaujímavé, intenzívne, veľa sme sa dozvedeli. Zorganizovali sa stretnutia, ktoré boli veľmi emotívne. Stretli sme sa aj s predsedom vlády, s viacerými organizáciami OSNH, UNHCR a tak ďalej. Boli to veľmi dôležité stretnutia a teda bolo uh, veľa materiálov, o čom diskutovať aj medzi nami. To, čo mi povedali poslanci v Libanone, že Libanon je vlastne akousi časovanou bombou. A ďalší poslanec mi povedal, že ako keby Libanon mm, dostal rakovinu, je to tragédia, je tam 1,5 milióna utečencov uzavretie libanonských hraníc, nedostatok vody. Ide o skutočnú humanitárnu krízu, oni potrebujú pomoc. My nemáme síce veľa zdrojov, ale v porovnaní s nimi máme oveľa viacej. Stret, stretli sme sa s ľuďmi, ktorí povedali, že prišlo strašne veľa utečencov za taký krátky čas, takže je tu problém integrácia, ale aj problém zamestnanosti. Tam sa spustila celá séria obrovských problémov, alebo napríklad deti utečencov, len štvrtina z nich chodí do školy. Vzdelanie je pre tieto deti veľmi dôležité, ale je tu scenár, videli sme, že dieťa 13 či 15 ročné žije v takomto utečeneckom tábore a môže sa stať obeťou a mohlo by sa stať, že by sa pridalo k teroristickým skupinám, aby by sme mali pracovať na tom, aby sme tomu zabránili, aby e, tam bol dostatočný personál, dostatočne pripravený. Otázka, čo môže urobiť aj FAO, pripraviť také projekty, aby sa pomohlo sírským utečencom aby mohli pestovať napríklad plodiny, aby sa im dala príležitosť do budúcnosti. A ten tok utečencov, ktorý je naozaj mohutný, situácia je naozaj tragická. A zopakovala by som to, čo povedala Marisa, je veľmi dôležité pochopiť, čo robia jednotlivé skupiny v Syrii a treba ísť na miesto. Určite by bolo o čom diskutovať, je tam toľko problémov. Ale samozrejme zorganizovať to v Syrii nie je veľmi jednoduché, ale musíme pokračovať v tom, čo sme robili doteraz, zabezpečiť humanitárnu pomoc, potravinovú pomoc, dať im možnosť sa vzdelávať, dať im nejaké financie, aby sa mohli pripraviť projekty, ktoré by im pomohli Musím povedať, že účasť na tejto delegácii bola pre mňa veľkým prínosom a za tie dni som sa naozaj veľmi veľa naučila a boli pre mňa prínosom. Si, non voglio aggiungere molte cose ale... hovorí pán Kocolíno, a nebudem opakovať veci, ktoré už povedali predrečničky. Nebudem opakovať to, čo povedali predrečničky, len by som sa sústredil na jeden aspekt ktorý najviac prekvapuje, keď ste na mieste, hlavne keď, nás, keď e, navštevujú tie utečenecké tábory, je ich 1200, v Libanone 1,5 miliónov e, sírcov, v Libanone 800 tisíc, v Turecku ďalšie tisícky v ďalších krajinách a hlavne je to mladé obyvateľstvo, ktoré žije v týchto táboroch. Ich je drvivá väčšina od 0 do 18 rokov. To je drvivá väčšina týchto utečencov, ktorí žijú v utečeneckých táboroch. Oni sú neustále cieľom eh, subversívnych aktivít, či už kultúrneho, ideologického charakteru, teroristických skupín. Oni sú skutočnou živnou pôdou, na ktorých títo teroristi skúšajú a tu je riziko, že stratíme jednu celú generáciu a to teda nie je len problém, ako nájsť zdroje a riešenia a politickú rovnováhu, ktorá je teraz e, paralizovaná. Cetli sme sa predsedom vlády, sme o tom hovorili. Stretli sme sa dokonca aj s veliteľom e, e, ozbrojených síl. Situácia je stále nestabilná, ale hlavne v tých utečeneckých táboroch môže vyvrcholi do explozívnej situácie, keďže je tu tá subverzívna činnosť, aby sa získali mladí ľudia pre teroristické aktivity aj v oblasti susedstva, zahraničnej politiky a tak ďalej. EÚ by mala sa venovať tejto problematike, rozprávať s týmito národmi a vytvoriť veľký európsky projekt pre týchto mladých, aby sme zabránili tomu, aby sa táto mladá generácia definitívne stratila. Myslím hlavne na deti zorganizovať možno nejakú konferenciu v Európe spolu s medzinárodnými štruktúrami, snažiť sa vytvoriť projekt, ktorý by riešil tieto skutočnosti. Takto by sme mali postupovať my. Máme dosť zdrojov, nie málo. Ak ich správne nasmerujeme na presné, konkrétne ciele, aby sme obnovili hlavne ten vzťah s tými novými eh, generáciami. Urobíme veľmi veľa aj pre budúcnosť Európy. Sýria. Všetci eh, sme boli naozaj eh, veľmi nás prekvapilo stretnutie, ktoré sme mali v piatok ráno. Vieme, aká je situácia v Alepe a tie budúce týždne možno rozhodnú o tom, ako to tam dopadne, aká bude všeobecná rovnováha. Potrebujeme iniciatívu, spôsoby a formy, aby sme sa tam vrátili, aby sa nastolil dialog hlavne so sírským parlamentom. Ďakujem za pozornosť. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pogratulovala by som členom delegácie, správu som si prečítala, je veľmi dobrá, sú tam rôzne tie aspekty sírskych utečencov. Je tam jeden bod, ktorý možno nebol príliš rozvinutý. A mňa by zaujímalo, keď som bola naposledy v Libanone, od libanonských priateľov, čo mám informácie, to je dopad na libanonský život a na rovnováhu Libanonu tohto prítoku utečencov, ja si myslím, že je to jeden z najväčších problémov. Dopad na zamestnanosť Libanoncov, pretože títo utečenci sú veľmi často zamestnávaní za oveľa nižšie platy, navýšenie e, životných nákladov, e, a tak ďalej dopad na bezpečnosť, citlivé navýšenie zločinnosti, dopad na kultúrnu rovnováhu, pretože Sýrčania a Libanončania nemajú rovnakú kultúru. A to isté platí aj pre Jordánsko, tak ako to potvrdila delegácia z minulého týždňa. To sú všetko významné problémy. Tá otázka fondu je dobrá, ale musíme si uvedomiť jednu vec. Vzhľadom na dopad, aký môžu mať libanovskí utečenci v celom regióne, európske prostriedky sú nepostačujúce, ale ak by sme vytvorili fond, to by nám umožnilo, aby sa k nemu pridali fondy aj z iných krajín regiónu, hlavne na Perský záliv, myslím aj iné krajiny. A oni veľmi priamo sú zainteresovaní na tom, aby v Libanone, v Jordánsku bola stabilná situácia aj v celom tomto regióne. A ja by som chcela vedieť, či ste hovorili o týchto témach počas vašej cesty. Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto informácie a ešte by som chcel možno niečo viacej. Po, po, pán, po stretnutí s pánom Misturom Hovorili ste, že sa pracuje na dočasnom e, e, prímery, To by veľmi pomohlo obyvateľstvu, ktoré toľko trpí. A Sýria a vzťahu so Sýriou. Samozrejme som za to, aby sa tam išlo a hovoriť aj s vládou, prečo nie. Treba sa rozprávať so všetkými, treba otvoriť všetky možné komunikačné kanály. Nemôžeme sa obmedziť tak, ako e, v Saudskej Arábii, kde sú ženy prenasledované, dekapitované, kde sú prenasledované politické strany. To sú naši najhlbší partneri, ktorí napriek tomu, že oni financujú svojich teroristov a integristov, ktorí potom atakujú aj v Európe. Takže nielen podporujem túto cestu, ale rozprávať so všetkými, so všetkými implikovanými v konflikte. Len takýmto spôsobom ho vyriešime. Thank you, <clears throat> Mr. Chairman. Ďakujem za slovo. Ja som bol v Sýrii, strávil som tam 4 dní, komunikoval som s viacerými ľuďmi. E, asi sú to ľudia, s ktorými vy nehovoríte. E, je podľa mňa oveľa dôležitejšie analyzovať vojenskú situáciu v Sýrii to je dôležitejšie ako byť v Syrii. Musíme mať jasno v tej vojenskej situácii a chceme, a chceme predísť občianskej vojne. Musíme podporiť Bašara Asada. A to je jediný spôsob, ako predísť katastrofe. Asad sa vám môže páčiť, ale nemusí, ale je demokratická e, e, e, armáda ktorý bude za pár dní v kalifáte. A čo navrhujete? Novú konferenciu. Na čo to bude? Musíme musíme e, podporiť neutrálne. Nesmie to byť len pro suny, pro šíti alebo e, pro, e, kresťa, pro kresťanské. Musí, musí to byť multokultúrne. Eh, prostredie a jediná cesta je podporiť Vašira Asada. Eh, a musíme to urobiť teraz, o pol roka už môže byť neskoro. Obrigada, Presidente. Um, relativamente, uh, eu queria agradecer todas as suas... Chcem sa poďakovať za vaše vyjadrenia a dodatočné informácie No a čo sa týka tejto poslednej otázky, skutočne budúcnosť Sýrie by mala byť v rukách Sýrčanov. Tí majú o tom rozhodovať je preto potrebné e, urobiť všetko preto, aby sírčania boli schopní e, robiť e, rozhodnutia a preto je potrebné nájsť riešenie politickej krízy, ktorá tam je. No ak hovoríme o možnosti zorganizovať tretej konferencie Mali ste na mysli, madam, e, niečo ako Ženeva číslo 3, e, niečo v tom kontexte. Nie, dosť dobre som pochopila, o čo vám ide vo vašej otázke. Mm, nemôžeme prechádzať e, do ďalšej fázy, ak sme ešte plne neuzatvorili kapitoly Ženevy 2. Na čo slúžia tie konferencie? No, nemôžeme predsa postúpiť ďalej, ak máme konferenciu, e, e, ktorá e, nebola dotiahnutá, ktorej závery neboli naplnené. Musíme dbať predovšetkým o, tie, o riešenie tých problémov, s ktorými sa potýka celý región. Prvá otázka. Ako to vyzerá e, v Libanone? Dopad na Libanončanov. Určite sme o tom hovorili už e, veľakrát. Spomínali ste sociálny dumping, spomínali ste narastajúcu nezamestnanosť, hovorili o ťažkostiach, ktorými sa potýkajú e, libanonské rodiny. A máte pravdu je tam sociálny dumping a e, nezamestnanosť sa zvyšila. E, e, rozprávali sme sa so sírskymi utečencami a vypočuli sme si viaceré, viaceré príbehy. Napríklad dieťa zbiera šrot celý deň a za to dostane jeden dolár. Rovnako sa Eh, vykoristujú ženy. To, je, to skutočne je veľmi smutná skutočnosť. Pracujú deti, eh, nechodia do školy, nemôžu chodiť do školy. Pán Kozeliny o tom hovoril aj iný hovorili o potrebe zabezpečiť, aby deti chodili do školy. Len štvrtina detí chodí, navštevuje školu, ostatné deti musia pracovať za menej ako dolar e, denne. Toto je tiež dôležitý kontext, e, teda sociálny dumping, dopad na e, bývanie, potom ako to vyzerá s dostupnosťou elektrickej energie, ako je to vlastne tam s nejakým odpadovým hospodárstvom. Myslím si, že tých otázok je veľmi veľa. 10 e, štvorcových kilometrov, to je Libanon, ale máme tam mm, ako milión utečencov, e, palestínčanov, sírčanov. Predstavte si, že by som to vzťahovala na môj domovský štát, Portugalsko. E, proporčne by to znamenalo pre Portugalsko 20 miliónov e, utečencov. Ak by sme zase uvažovali o metroch štvorcových, o rozlohe, e, viete, v Portugalsku máme 10 miliónov a potom by nám podľa, eh, podľa tých objemov, ktoré mm, ktoré utekajú, utekajú do Libanonu. Eh, znamenalo by to pre Portugalsko 5 miliónov utečencov. No a je tu teda aj bezpečnostná otázka a vlastne znamená to aj obrovský tlak eh, utečencov na Libanončanov. Ešte by som sa chcela vyjadriť k tej misii v Sýrii súhlasím s kolegyňou Kozov, ktorá poukázala na to, že musíme komunikovať so všetkými, ale e- európske e, vlády sa rozhodli e, prerušiť e, politické vzťahy s, so sírskou vládou, takže e, pokiaľ viem, tak Európsky parlament nemá nejak etablované vzťahy so sírským parlamentom. Teda aspoň pokiaľ ja viem, zdôrazňujem. Veľmi dôležité je opätovne nadviazať nejaké, nejakú väzbu na uh, e, uh, e, Syriu. Máme, máme maškrebskú delegáciu, veď veľa hovoríme o, o, o o Sýrii a už by sme mali konečne začať komunikovať, hovoriť s nimi a nielen hovoriť o nich. Musíme sa nejakým e, spôsobom pustiť do dialogu so všetkými zainteresovanými stranami. Je potrebné hovoriť so všetkými zložkami, ktoré sú e, akoby e, našim protiažkom v Sýrii. Neviem, či ste pochopili všetky poznámky, ktoré tu padli, e, či ste rozumeli všetkým jazykom, ktoré tu odzneli. Je dobré načúvať hlasu e, tých, ktorí hovoria, je, e, je e, skutočne zaražajúce, že ste si nás sem pozvali a nepočúvali ste za predsedníckým stolom. A myslím si, že demokracia je o tom, že musíte počúvať všetkých. Aj to, čo sa vám páči, aj nepáči. Ja by som ja by som si nikdy nedovolila, aby niekto na konferencii Maškrebu e, bol vyzvaný k tomu, aby sa vyjadril a pritom by ho nikto nepočúval. E, ja, keďže som počúval, čo hovoríte, môžem aj odpovedať. A ja som človek, ktorý veľmi pozorne počúva ja by som mohol byť aj veľmi kritický e, e, k ceste, ktorú ste realizovali, čo ste vlastne počas nej robili počas 12-14 mesiacov mm, ostatného roku som navštívil Libanon. Raz som, raz som bol sám, raz som bol e, ako delegácia parlamentného výboru pre zahraničné veci. Bol som aj palestín, palestín, palestínskom učetenskom tabore a, e, a my vieme, že e, že je obrovský problém e, práve vybanené v súvislosti s tým, že sa nevytvárajú nové učenecké tábory. Musíme si uvedomiť, že Libanon má 4 milióny obyvateľov, 1,4 milióna utečencov a asi 1 milión z toho má svoje korene v sírskej kríze, v sírskej vojne a, a, a, a pritom Libanon je tiež ako si obeťou e, politických hrátok e, veľmoci. Ja som diskutoval s, e, s libanonským parlamentom, hovorili sme o problémoch, ktorý majú už už posledných 13-14 mesiacov nemáme prezidenta, pretože tie dve, e, tie, e, tie dve e, rozhodujúce strany sa nemôžu dohodnúť na ňom, pretože dohoda je taká, že prezident by mal byť kresťan. Mali sme veľmi intenzívne diskusie s kresťanskými stranami, aby sa už konečne dohodli tie dve kresťanské strany na nejakom svojom kandidátovi, ak ten by potom mohol byť menovaný za prezidenta. Mali sme intenz, intenzívne e, rokovania s poprednými zástupcami Hizbaláhu. Hizbaláhu. A e, kresťanská strata a Hizbalách, teda šíti, e, boli vlastne ako si nasmerovené na Teherán a sonická politická strana E, ktorá je e, vlastne zostatkom zavraždeného e, prezidenta Hariri. Vlastne tieto dve zložky sa nedokážu dohodnúť. Ide o štát, kde je e, demonstratívne e, e, zobrazená politická situácia, ktorá tam prevládá. Musíme si uvedomiť, že Teherán, Riad, to sú tie centrá moci. Ešte Katar tam zohráva úlohu. Ešte samozrejme je tu aj je, je tu, sú tu aj predlžané chápadla Turecka našťastie teda sa nerozputala vojenská situácia v Libanone. Hizbalách, Hizbalách, libanonských Hizbalách participoval na e, vojenskom konflikte v Syrii. A potom Alepo, e, pod, e, Alepo, vieme tam aktivity ISISu Musíme si uvedomiť, že Riad a Teherán nesú e, e, svoj e, bilak zodpovednosti. My sme v ostatných mesiacoch intenzívne komunikovali medzi iným aj s ministrom zahraničných vecí Iraku. A to úzko súvisí s Libanonom. Hovorili sme s zástupcami Iraku aj Sýrie. A myslím si, že teraz sa četáš príležitosť na to, to je môj dojem, aby, e, aby e, všetci hľadali odpoveď na túto otázku, otázku alebo problém ISIS. ISIS sa stal akousi príšerou, na ktorou už nikto nemá kontrolu. Jednoducho e, je to čosi, čo sa vymklo spod kontroly. Neviem, či už teraz či e, už je teraz mode, mode, či je e, bo, možné, aby sme e, vlastne mohli realizovať nejakú, nejaké vycestovanie parlamentnej delegácie do Sýrie. Je to mm, na najvyššie problematické. Ja by som mm, E, ja nie som presvedčený o tom, že e, je to možné. A čo by to prinieslo? E, musíme si uvedomiť, že, že v Sýrii, Sýrii vlastná vláda odpaluje bomby na svojich občanov. Čo sa tam bude diať s kresťanskou menšinou, je obrovská otázka. Tzv. asýrsky kresťania. Potom sú tam jezidi, jezidi a, a, a mnohí ďalší. Potom sú ešte Kurdi samozrejme v Syrii. Teda sú tam veľmi dramatické udalosti. V Libano, Libanon je štát, kde je to, e, kde ešte vlastne tá životná úroveň je celkom dobré, ale, ale sú tam obrovské tlaky. Obdobne aj v Jordánsku sa to začína otriasa, otra, otriasať a otázka je, ako, ako, ako všetky tieto e, zložky dostať pod kontrolu. E, dá sa povedať, že v, v, v Sýrii e, tam sme stroskotali. Tam skutočne sme sa veľmi neukázali, pretože sme pretože sme váhali ešte v začiatkoch sírskej krízy dostať pod kontrolu Asada. E, Irak, e, tam vieme, že e, rezonujú, rezonujú ešte akoby dozvuky mm, vlastne americkej vojenskej účasti. Musíme si uvedomiť, že spolupráca že mm, spolupráca nášho e, výboru pre zahraničné veci v súvislosti s delegáciou, ktorá by mala byť e, vyslaná povedzme aj do Sýrie, je vec, ktorá je staré na hľadáčiku a chcem sa vám poďakovať e, za všetky vaše vyjadrenia. A teraz vám dám slovo, pani Matias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nuž, všetci poznáme mm, predhistóriu, ale mm, nevždy stačí pozrieť sa na to e, zvonku a analyzovať, kto je za čo zodpovedný, za čo je zodpovedný e, e, Riad, e, kto je zodpovedný za Irak. My sme tu na to, aby sme hovorili o tom, čo dokážeme urobiť my treba mať na zreteli, že musíme vyhodnocovať zodpovednosť Európskej únie a ísť nad rámec uznesení, vyhlásení a podobne. Musíme e, dokázať pôsobiť priamo tam, v teréne. I keď e, na to, aby sme sa uistili e, v tom, že to, čo si myslíme, je naozaj pravda. Na to sme tu. V opačnom prípade na čo by e, e, boli nutné takéto delegácie alebo e, samotný výbor? Nepochybne mali by sme vedieť dokázať niečo urobiť v mene Európskej únie. Povedali ste, že by to nebolo dobre, ale myslím si, že E, pokiaľ by sme e, vynakladali prostriedky daných poplatníkov iba na prípravu vyhlásenia alebo uznesenia, nič nerobili, e, to by nebolo dobre. Nemôžeme si to dovoliť. Vážna pani kolegyne, niečo vec, jedna vec ste nepokúpili. Tento výbor vždy bol v tomto regióne a Navštívovali sme mm, aj e, e, utečencov a boli sme v Bagdade počas ostreľovania alebo bombardovania. E, nasadzovali sme vlastný život a hovoríte, že nestačí robiť politiku z kresla. Myslím si, že vy ste naozaj nepočúvali mm, takéto reči, vzájomné obviňovania Mm, neviem, či je to dobré. My sme o tom diskutovali. Ja som vás vyzval, aby ste prednesli svoj príhovor. Vyzval som eh, kolegov, aby sa vyjadrili. A eh, je to eh, dobre, ale myslím si, že výzvy, aby sme robili viac, nebudú užičné. Žiadať predsedu E, aby bol e, v Libanone. E, napokon každý sme niečo urobili a nesieme politickú zodpovednosť a mali by sme si navzájom vysvetliť. Ďakujem veľmi pekne vám za odvedenú prácu s členom delegáciem. Ďakujem pekne, že ste urobili túto cestu, pripravili ste správu, o ktorej sme diskutovali. Ja som sa viedril o problémoch tohto regiónu nechcel by som e, vyzvať, aby sme tu navzájom e, obviňovali. Nechcel som niekoho obviňovať. Veľmi sa ospravedlňujem. Myslím si, že je dobre, že máme e, spoluprácu medzi výborom a delegáciou. Nikoho som z ničoho neobviňovala. Ja sa nevidím v tých vašich posledných poznámkoch, takisto ako aj výbor e, si robí svoju prácu. My robíme tiež svoju prácu, iba reagujem na jedno z vašich odporúčaní. E, výbor pôsobí, aj delegácia pôsobí a dúfam, že e, v e, záujme spolupráce budeme eh, práve tak konať. Eh, pripravujte spoluprácu, ja to akceptujem, ja sa s tým stotožňujem, iba sa k tomu vyjadrujem. Možno, že teraz eh, nehovoríme o tom istom. V každom prípade ja som chcela veľmi pekne vám poďakovať za pozvanie, aby sme vás mohli informovať o činnosti našej delegácie. Ďakujem pekne kolegom, ktorí sa dnes viedrili Samozrejme, mali by sme spolupracovať, máme pred sebou ešte veľmi veľa práce v tejto oblasti, takže na tom by som e, skončila. Ďakujem veľmi pekne za posledné slova, ktoré tu odzneli. Možno, že mám veľmi e, citlivú povahu a tak som to e, vnímal. Myslím si, že mali by sme e, nejako spresniť našu, našu e, pracovnú metódu. Ďakujem pekne za tú správu. A teraz máme e, výmenu názorov s pani Majorenkovou. E, to mm, sa bude konať za zatvorenými dverami.